Il Presidente. Acceso. Buongiorno colleghe e colleghi. Brano kolegovia. Prvým bodom na našom programe je správa pani Kingy Gall o situácii v oblasti základných práv Európskej únii.